ktorým je e, ktorým sú vyjadrenia Rady a komisie k situácii, ktorá, sa, e, ktorá vznikla v Hondurase. Takže najprv za radu má e, slovo pán minister Bild. Thank you, Ďakujem, pán predseda. Svet je naozaj veľký. Som veľmi vďačný za túto príležitosť zamerať sa trošku na situáciu v Hondurase a e, zamerať sa na vážnosť, ktorú tam vidíme nielen v Hondurase, ale v celom regióne. E, od začiatku krízy minulý mesiac predsedníctvo e, odsúdilo Ehm, vojenské aktivity ehm, zamerané proti demokraticky zvolenému prezidentovi Zelajovi. Mm, takéto aktivity sú jasným porušením ústavného poriadku Hondurasu. Ehm, žiadali sme o obnovenie ústavného poriadku a vyzvali sme všetky strany a inštitúcie, aby upustili od násilia a aby ani nehovorili o násilí, aby sa snažili nájsť rýchle a mierové riešenie. Myslím, že rovnakým spôsobom v podstate, tak ako to očakávame, ak máme problémy v rôznych časti Európy, e, že teda Európska únia by sa mala ujať vedenia. Dúfame, že ostatný svet nás podporí v našom úsilí. Myslím, že e, naša politika bola usmerňovaná podporou e, Asociácie amerických štátov ich úsilí nájsť riešenie pre dialog a e, kompromisy, ktoré musia nájsť. Sme v situácii, kedy nikto z našich veľvyslancov momentálne nie je v Hondurase, nemáme tam diplomatické kontakty, kontakty a vítame nedávne úsilie kostarického e, prezidenta Kostariasa e, o zmierenie E, e, zmierenie e, tých rozdielov, ktoré tam pretvávajú a možno, že to nebude až také jednoduché, ale môžeme naozaj ho len povzbudiť, aby postupoval v tomto úsilí a aby obe strany vyzýval, aby boli pripravené pristúpiť na kompromis, plne dodržujúc kompletne celú ústavu Hondurasu. A chcel by som e, tiež na záver zdôrazniť e, význam, ktorý prikladáme e, tomu, aby ešte do konca tohto roku boli um, férové, spravodlivé prezidentské voľby, um, čo by malo byť tiež um, základným kameňom pre uh, vylepšení situácie v Hondurase. Ďakujem veľmi pekne, pán minister. Teraz v mene komisie naša vážená priateľkyňa pani Catherine Ashton. Thank You, president, and thank you again. Ďakujem, pán predseda. Ďakujem. vážené poslanky, poslanci, kr- stručnosti by som chcela v mene kolegyne Benity Ferrero-Waldner prispieť do tejto diskusie. Keď sa pozrieme na tú politickú krízu v Hondurase, po mnohých rokoch Latinská Amerika opäť zažíva inštitucionálnu krízu. Kríza v Hondurase nám ukazuje, aká zraniteľn, aký zraniteľný je právny rámec, právny štát a inštitucionálny rámec pre e, riešenie konfliktov e, v niektorých latinskoamerických krajinách. A tieto krajiny sa ocitajú v kríze, najmä teraz, keď zažívajú obdobie silnej politickej polarizácie. Európska komisia veľmi rýchlo zareagovala. Vie, e, Vyjadrili sme veľké obavy z udalosti v Hondurase a aký význam pripisujeme dodržiavaniu pravého štátu demokracie a demokraticky zvolených inštitúcií. Vyzvali sme všetky e, zainteresované strany, aby sa mierovo rozriešili ich e, problémy aby využili právny rámec a aby viedli dialog v záujme mieru a stability v krajine. Naozaj ľutujeme násilné konfrontácie o to viac, že spôsobili straty ľudských životov a e, vyzývame všetky zúčastnené strany, aby e, postupovali čo najumiernenejšie. Komisia vyhlásila, že bude ochotná podporovať všetky iniciatívy a zamerané na mierové riešenie krízy a na obnovenie ústavného poriadku. Ako povedalo predsedníctvo, podporili sme tú iniciatívu s organizovaním s, s organizáciou amerických e, štátov. Bohužiaľ, e, neprinieslo to ovocie. A dúfame ale, že sa napriek tomu kríza podarí mierovo vysporiadať. Po udalostiach v Hondurase a po konzultácii s, s vládami štátov v tomto regióne a s vládami EÚ mm, sme sa rozhodli pozastaviť rokovania od 6. do 10. júla Bruseli, ale e, dúfame, že tieto rokovania budú môcť čoskoro pokračovať. Ako povedalo predsedníctvo, reagujúc na vážnosť situácie, veľvyslanec miestneho, e, alebo teda predsedníctva EÚ tam na mieste spolu e, s ostatnými veľvyslancami opustili krajinu. Vy naďalej vy skúmame možnosti, ako najlepšie prispieť k riešeniu tejto krízy. Zatiaľ nebolo rozhodnuté o prerušení našej spolupráce, ale vyplácanie našich finančných záväzkov súvisiacich s rozpočtovou podporou bolo e, pozastavené. Uvedomujeme si, že udalosti v Hondurase by mohli byť e, nebezpečným precedensom, krokom späť od demokracie a mohli by destabilizovať región a preto naďalej budeme veľmi podrobne sledovať situáciu a podporujeme e, všetko úsilie na nájdenie mierového riešenia budeme informovať parlament o akomkoľvek ďalšom vývoji. Ďakujem. Gracias. Ďakujem veľmi pekne pani komisárke. A teraz si vypočujeme v prvom rade rečníkov, ktorí budú vystupovať za ich príslušné politické parlamentné skupiny a to v prvom rade pán Sala Franka, ktorý sa vyjadrí za Európsku ľudovú stranu. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. E, Eh, hovorilo sa o tom, že prezident eh, mal byť eh, v podstate zadržaný armádou vo svojej rezidencii, hovorilo sa tam o ďalších poru- porušeniach a takisto sa hovorí o treste, ktorý by mal byť vynesený. No a ja si myslím, že toto vedie k veľmi dôležitým veciam, ako už povedali analytici, napríklad Mario Vargas Josa, že e, tí, ktorí obhajujú niečo e, e, s najväčším odhodlaním, ako napríklad prezident, ktorý obhajuje čosi pred svojim parlamentom a pred svojou stranou, to sú práve tí, ktorí reprezentujú režimy, ktoré systematicky porušujú ľudské práva a obmedzujú individuálne slobody, ktoré tento parlament uznal v nedávnej správe o, prá- o ľudských právach v tejto oblasti. No a e, v tejto situácii, ako už povedal predseda rady, bude treba E, vráti do tejto krajiny zase normálnosť a e, bude treba spolupracovať na konsolidácii situácie v tejto regióne e, s osobou, ktorá by to mohla, mohla zabezpečiť, a to prezidentom Kostariky Oskar Mariasom. No a zároveň by bolo treba dať k týmto krajinám k dispozícii všetku, všetky možnosti, všetku podporu a vyslať z Európskej únie pozorovateľov na voľbie. No a ďalej si myslím, že by bolo dobré za radu, aby sa rada dohodla, aby Európa nekonala dvojitými štandardmi, pretože Európa Európska únia na jednej strane uľahčuje e, komplikovaný dialog, dialog s jedinou demokratickou krajinou v tejto e, krajine a zároveň e, platí najchrobnejším občanom iných, občan, iných krajín v Južnej Amerike. A to sú tí ľudia, ktorí práve podporujú tohto prezidenta Selaju. Noa. Eh, ako už bolo povedané, jednoducho v tomto eh, regióne treba aktívne vystupovať. Toto je región, eh, ktorý je momentálne veľmi dôležitý a teraz tá situácia bude kulminovať. Takže, pán predseda, nie je možné jednoducho ponechať, to, ponechať tú situáciu na to, aby sa vyvinula sama a bude treba zvolať napríklad okrúhly stôl a bude treba uvažovať o ďalších okolnostiach. Ďakujem veľmi pekne, pán Salafranka. Teraz menom skupiny socialistov na jednu minútu, na minútu a pol, pardon, pán Janes. Ďakujem veľmi pekne. a Ja, pán predsedajúci. K, k, k všeobecnému odsúdeniu medzinárodného spoločenstva doplňame ešte aj to, že e, my podporujeme to, ako tá komisárka, ako predseda vlády zhodnotili situáciu. Teda je to situácia vážna a e, v tomto regióne, ktorý, e, kde sa s veľkou prácou a s veľkou snahou podarilo obnoviť demokraciu v niektorých krajinách, jednoducho takto sa tu narúšajú tie dosiahnuté výsledky. Takže Um, nie je možné to nechať zvrátiť na európske štáty, Európania, teda Európska únia by mala, by mala stiahnuť svojich, uh, uh, svojich veľvyslancov a zrušiť spoluprácu. No a teraz uh, v spolupráci s predsedom rady by sa mala nadviazať spolupráca s Oskarom Mariasom, prezidentom Kostariky a mala by sa nejako táto situácia vyriešiť. Čiže nejde o to, aby sme pod, nesmieme podporovať násilie, nesmieme podporovať odburávanie demokratických noriem. Pretože teraz, dobre, teraz e, sa nenachádzame vo chvíli, kedy môžeme analyzovať nejaké reálne e, chyby, e, ktoré spáchal prezident Selaja, ktorému zostáva 6 mesiacov volebného obdobia, ale treba analyzovať skutočne zásadné porušenie ústavného poriadku v Kostarike vojenskými silami a Mm, jednoducho dochádza tu k narušeniu justície a to formu absolútne ilegálnou, ilegitim, nelegitímnou. Takže e, budúcnosť e, ukáže, čo sa stane s prezidentom Zelajom, ale na teraz e, budeme pri najmenšom musieť zabrániť tomu, aby sa narušila ústavná stabilita v tejto krajine v Hondurase týmto prezidentom. Ďakujem veľmi pekne, pán Janes. A teraz hovorí predsedajúci menom skupiny liberálov pani Pichaskom Bilbao a uh, ja ju vítam v tomto hemicykli, je to prvýkrát. Gure aukeragatik eta arratsaldeon legebiltzarkide guztioi eta gu ikustera etorri diren guztiak. Estoy utilizando el euskera, una lengua. Ja, ja používam teraz e, minoritný jazyk, kera, ktorý zatiaľ v tejto snemovni nie je používaný, teda um, jak sa baskičtina, teda baskičtinu tu zatiaľ nemáme tlmočenú. Napriek tomu, e, a dúfam, že teda že v budúcnosti to tak bude, napriek tomu spolu s mojou skupinou e, sa pripájame k volaniu potom, aby bol um, odsúdený ten prevrat, ku ktorému v podstate došlo v Hondurase. E, možno niektorí to vidia ako chybu, no my to nebudeme analyzovať, e, pretože e, prvom rade treba e, sa spýtať voličov a občanov, čo si myslia, ale tak komisia ako aj rada e, hovoria z našej duše, keď hovoria, že je treba pracovať na obnovení ústavného poriadku a ústavných inštitúcií, ktoré jednoducho e, boli úplne narušené. No a návrat prezident, honduraského prezidenta, ktorý bol zvolený všetkými občanmi, je takisto dôležitý. No a takisto e, zdieľam obavy z možného násilia e, a takisto e, pokiaľ ide veľvyslancov, ktorí sú e, v Hondurase a ktorí boli stiahnutí. Toto nám nevyhovuje, nie je to krok, ktorý podľa nás prispie k riešeniu tejto situácie. Ako povedala zástupkynia komisie, všetky kroky, ktoré boli podniknuté, podniknuté organizáciu amerických štátov na vyriešenie tohto konfliktu treba podporiť. Moja skupina by rada podporila alebo teda vyjadrila nevyhnutnosť prispenia Európy k posilneniu demokracie v Hondurase. A domnievame sa, že základné práva e, by mali byť podporené. No a e, okrem toho, politický dialog by mal byť jediným nástrojom, ktorým sa dospeje k riešeniu, e, pretože, a okrem toho chcem pretože nechceme násilia. Okrem toho chcem podporiť e, spoluprácu s pánom Oskarom Ariasom a očakávame tiež to, aby e, opatrenia, o ktorých sa predtým hovorilo, e, boli prijaté v, roku, v novembri v roku 2009. Teda dúfame, že vďaka týmto opatreniam tie voľby, ktoré prebehnú v tomto novembri, budú demokratické, že budú dodržané ľudské práva. Očakávam, že, súč- že súčasná situácia umožňuje pokračovať v rokovaniach aby sa dosiahla nejaká dohoda z Európskou úniou. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem. Teraz na minútu a pol za skupinu zelených pán Romeva. Ďakujem veľmi pekne. Aj ja by som chcel využiť túto príležitosť na to, aby som odsúdil skutočne veľmi rozhodne e, túto situáciu a aby som vyjadril naše znepokojenie s udalosťami v Hondurase. E, je to zlé pre región aj pre krajinu a v uplynulých rokoch ja som odsúdil oso- osobitne E, teda, pardon, ja som pôsobil ako predseda delegácie do Južnej Ameriky a pre mňa je veľmi dôležité, e, aby v prvý deň politických diskusí v tejto snemovni sme túto tému jednoznačne e, odsúdili. Jednoducho, toto je vec, ktorá je veľmi závažná od od 1921. ide o prvý štátny prevrat v tejto oblasti v Strednej Amerike, takže nemôžeme to nechať tak. No a pokiaľ ide o prezidenta Selaju, Európa by nemala e, uznať e, Micheletyho, ktorý vlastne spôsobil ten prevrat. Takže tu je potrebné obnoviť ústavný poriadok a je nevyhnutné uvažovať e, nad prípravou, treba, nad prípravou tých novembrových volieb v roku 2009. No a preto podporujem, aby sa momentálne zmrazili zmrazili rokovania o asociačnej zmluve s týmto regiónom a podobne ako povedali ostatní, aktéry, napríklad USA, by sa mala zmraziť aj pomoc, e, teda e, v oblasti obchodnej a v, vo výnimočných prípadoch aj humanitárna pomoc. No a okrem tohoto je veľmi dôležité pripomenúť aj potrebu vyšetrovania, teda je treba dospieť k nejakému výsledku e, ohľadom toho, kto je zodpovedný za tento skutočne akt štátneho prevratu. Ja si myslím, že niekto zodpovednosť nesia za týmto prevratom sú e, konkrétne osoby, sú konkrétne štáty. No a e, toto je treba preukázať vo vyšetrovaní. No a okrem toho je potrebné neustále e, vysielať medzinárodné delegácie, ktoré môžu podporiť pohyby alebo teda hnutia, ktoré existujú v tejto krajine a ktoré sa snažia o obnovu demokracie, ktorá bola vlastne narušená. Ďakujem veľmi pekne, pán Romeva. A teraz uzavrieme toto kolo rečníkov, ktorí hovorili v, v mene politických skupín a to Eh, príhovorom pána Mejera, ktorý bude hovoriť eh, za svoju skupinu jednotnej lavice. Pán Mejer. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Po 4 dní po tomto štátnom prevrate moja skupina sa rozhodla vyslať pozorovateľa, eh, ktorý by zhodnotil situáciu po tomto vojenskom prevrate v tejto krajine. No a Podobne ako pri každom vojenskom prevrate jednoducho došlo k obmedzeniu slobod. Kolegovia, poslanci ktorí nepodporovali tento, pre, e, tento prevrat, e, boli buď e, zatknutí, uväznení, hovorím teraz najmä o socialistoch, nedostáva sa im základných ľudských potreb. No a toto je jednoducho veľmi negatívny obraz. No a ja podporujem prístup a reakciu Rady Európy. Ja si myslím, že je to jediná možnosť. Teda jednoducho v prvom rade treba pokračovať v ďalších kontaktoch s organizáciou zastupujúcou americké štáty Eh, no a malo by byť jasné, že akýkoľvek krok, ktorý vykoná táto neleg- nelegitímna vláda, eh, by mal byť vyhlásený za eh, anulovaný. Jednoducho táto vláda by nemala byť rešpektovaná, nemala byť akceptovaná a takisto voľby, ktoré by prípadne vyhlásila, by nemali byť rešpektované. No a ja si myslím, že akýkoľvek, jednoducho, akýkoľvek akt tejto vlády nie je legitímny, ten ak, ak by povedzme zajtra vyhlásili, vyhlásila tá vláda voľby, tak jednoducho e, by nemali byť platné. No a podľa mňa jediným prezidentom Hondurasu je prezident Zelaja a je veľmi jasné, že um, ak ten termín, povedzme jeden týždeň, ak sa nevyrieši e, v nejaký dialog alebo nerozbehne nejaký dialog s Hondurasom, tak jednoducho uh, ja predpokladám, že tento parlament sa podpíše pod rozhodnutie, podobne ako, podobne ako Spojené štáty a ostatní aktéry v tejto situácii. Čiže ja e, mám pocit, že je potrebné vrátiť, e, vrátiť ústavnú moc e, naspäť a demokraciu naspäť Hondurasu a je potrebné podporiť jednoznačné rozhodnutia, aby tento parlament odsúdil štátny prevrat v Hondurase, ktorý vzal právomoci prezidentovi Zelajovi a mali by sme ďalej podniknúť všetky, e, všetky možné kroky na medzinárodnom fóre. Ďakujem veľmi pekne aj vám, pán Mayer, hovorí predsedajúci. A teraz e, e, kolo rečníkov, ktorí sa vyjadrujú za seba najprv na 1,5 minúty, pán kolega Kader Arif. Pán predseda, pani komisárka, vážení kolegovia, musíme naozaj čo najsilnejšie odsúdiť. E, štát prevad v Hondurase e, je porušený ústavný poriadok tohto štátu, ktorý treba čo najrychlejšie obnoviť. Takisto treba pripomenúť e, to najtemnejšie obdobie Strednej Ameriky a tento útok na demokraciu je pre nás neakceptovateľný. Pokiaľ ide o zákon o pozastavenie uh, účin, či, či, účasti Hondurasu na činnosti organizácie. Um, musím uh, povedať, že treba uh, rýchlo hľadať riešenie. Už uh, viaceré mesiace sa kom, medzi komisiou a, a Strednou Amerikou um, rokuje o novej uh, um, dohode o spolupráci, ale treba upresniť ešte aj to, že komisia nechcela nechcela pozastaviť iba tie rokovania, čo sme žiadali v našej politickej skupine. Treba ešte upresniť pozíciu komisie. Ďalšie otázky pani komisárka boli um, napríklad všeobecný systém preferencií, potom uh, tu treba odsúdiť porušenie ľudských práv od tohto prevratu. E, Európska komisia e, urobila zatiaľ veľmi málo na tejto téme a treba sa jasne angažovať e, a odkazy musia byť veľmi jasné aj proti samozvanému prezidentovi a mali by sme preskúmať možnosť dočasne od, odobrať Hondurasu Eh, klauzul MFN. Ďakujem. Eh, Rif tiene la palabra ahora por un... Ďakujem veľmi pekne, pán Rif. Teraz na jednu minútu pán Melenchon. No, pán predseda, naše pacifické zásady nesmú eh, nechať vzniknúť dojem, že Eh, vnímame eh, rovnako eh, tých, ktorí spáchali prevada ako aj prezidenta. V takomto prípade násilia proti prezidentovi Zelajovi je aktivita počistov kriminálna. Osobné vzťahy vodcov krajina Srednej Strednej a Južnej Ameriky naznačujú, že celý kontinent chce ukončiť to obdobie štátnych prevratov a diktatúr. Musíme využiť aj spoluprácu s regionálnou organizáciou. Musíme v tomto historickom boji na pomoc. Európa by mala prerušiť všetky obchodné a politické vzťahy s týmito e, počistami, kým nebude obnovený e, vo funkcii prezident Zelaja, pretože bol demokraticky zvolený. Musíme žiadať takisto aj od prezidenta Obama a od USA, aby tiež prerušili obchodné a vojenské e, vzťahy s týmto režimom, aby sme dostali tým zásadám, ktoré tak často prednášame. Ďakujem veľmi pekne, pán Melanšon. A teraz sú tu noví kolegovia. Teda, teda takto, teraz prejdeme na spontánnu diskusiu. Možno sú tu noví kolegovia, ktorých ešte nepoznám, tak sa ospravedlňujem, ak vás neidentifikujem. Budete mať každý jednu minútu a ja vypnem mikrofón presne po tej minúte. Takže prvým kolegom je pán Sonik. Panie przewodniczący. Pan predseda, situácia v Hortnurase vyžaduje, aby sme pokračovali v našich krokoch na obnovenie práva a poriadku v krajine, aby konflikt sa už nevyostroval medzi dvoma stranami. Takže podporujem iniciatívu pána Salafranku, aby bola možnosť vyslania misie do Hondurasu v mene Európskeho parlamentu. A Mali by sme sa dostať do situácie, kde sa bude rokovať medzi obidvoma stranami, aby prezident Zelaja mohol sa vrátiť do úradu a pracovať až do konca svojho funkčného obdobia, ale bez zmien v ústave, aby teda mohol byť opätovne zvolený. Takéto riešenie by nám dalo nádej na stabilizáciu situácie, možno, že by to bolo akceptovateľné No, takže prerušil som vás a teraz bude mať slovo pán Korntis. Ďakujem pekne, pán predseda. Myslím, že Európsky parlament a Európska únia musia urobiť potrebné zmeny tak, aby prevrat skončil a aby sa prezident Zelaja mohol vrátiť domov. Musíme ukončiť túto vlnu prevratov v Strednej a Latinskej Amerike. Pozrite sa na všetky tie progresívne demokratické zmeny, ku ktorým došlo v mnohých krajinách. Zmeny, ktoré mm, posilňujú demokratické slobody, politiku a tiež Eh, lámu púta nového kolonializmu. Musíme sa ujať našich zodpovedností, ktoré Európa má na to, aby zabezpečila demokraciu a solidaritu, na ktorej sú založené naše vzťahy medzi EÚ a Strednou Amerikou. Ďakujem kolega, takže uzavreli sme v tejto diskusii výstupy poslancov a záverom ešte dám slovo pánovi Biltovi za radu eh, mne bolo povedané, že pani komisárka nepovažuje za potrebné sa vyjadriť, takže pán Bild, máte slovo. Vážený pán predseda, ďakujem, myslím si, že všetci, čo vystúpili, e, vystúpili veľmi jednoznačne e, za um, posilnenie nášho úsilia v Strednej a Latinskej Amerike a je to odsudenie toho, čo sa udialo. Akékoľvek je aj pozadie, nemožno e, tam vyslať vojenské sily, aby prezident musel utiecť do zahraničia bez ohľadu na to, aké je východisko a to musíme jasne zdôrazniť. Ale aby sme vyriešili situáciu, potrebujeme to trošku usporiadať, musíme mať nejaký kompromis a na základe toho, čo som počul od pána Salafranku a ďalších, myslím si, že všetci sa zhodneme v tom, že prezident Arias Eh, je asi najlepšie vyzbrojený na dosiahnutie tohto kompromisu. Už nejaký čas rokuje so zástupcami oboch strán a myslím, že je dôležité, že má aj našu podporu, ako aj podporu ďalších amerických štátov v tomto konkrétnom úsilí. Pokiaľ ide o povahu riešenia, je na ňom, aby to zvážil a aby sa dopracovali k dohode Obnovenie ústavného poriadku je to, o čo nám ide. Návrat prezidenta Zalaju je nevyhnutnosťou, pokiaľ ide o obnovu ústavného poriadku. Asi to nepostačuje. Musia to byť aj ďalšie prvky, aby sa plne obnovil ústavný poriadok. Takže my žiadame nevyhnutné e, vrátenie prezidenta Zeleju do úradu. Teda bez toho nebude e, možné e, obnoviť ústavný poriadok, to je kľúčové pre naše vzťahy s Hondurasom a je to dôležité aj pre dôveryhodnosť ústavného poriadku a demokracie v tejto časti sveta. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne, Bill, pán Bild. Uh, za e, vaše slova, ktorými sme uzavreli rozpravu k tejto téme. E, vážení kolegovia, teraz by sme prešli k otázke menovania do parlamentných komisí. E, rád by som vás informoval, že všetkým vám bola zaslaná elektronickou poštou, teda bolo vám zaslané rozhodnutie konferencie predsedov a chcem pripomenúť, že predloženie prípadných pozmeňovacích návrhov by malo byť vykonané do 7. dnes.